Vážená e, e. Pani predsedníčka Dobrý deň, milí kolegovia, prajem všetkým príjemné popoludnie. Pokračujeme v našom rokovaní. Oznámenie zapisnica zo včerajška a preté texty sú k dispozícii. Máte k nim nejaké pripomienky? Ak nie, takže týmto spôsobom môžeme považovať za zapisnicu, zapisnicu za schválenú. Dnešné popoludne začíname bodom programu.